Prajem všetkým príjemný dobrý deň a dovolte, aby som vás privítal v Európskom parlamente, e, dome demokracie, jedinou inštitúciou, Európskou inštitúciou, ktoré členovia sú zvolení spoluobčanmi. Takže vítajte, každý poslanec zastupuje svojich spoluobčanov. Všetkých Vítam, prajem dobrú prácu novým poslancom, aj tým, ktorí tu pracovali doteraz. Prajem príjemný dobrý deň všetkým. Podľa článku aktu z 20. septembra 1976 o volení členov Európskeho parlamentu univerzálnym priamým volebným právom, takisto podľa článku 154 odseku 2 rokovacieho poriadu parlamentu otváram prvé zasadnutie Európskeho parlamentu po um, európskych voľbách. Teraz si vypočujeme európsku hymnu v podaní kvarteta Avena a speváčky Anais Ivos. Ďakujem speváčke aj eh, hudobníkom a prosím, aby sme sa postavili. Alzarsi in piedi è una questione di Postaviť sa, keď počúvame uh, hymnu, to znamená prejaviť rešpekt. Aj keď počúvame hymnu nie iba Európskej únie, ale aj iných štátov, musíme sa postaviť, aby sme prejavili úctu. Pripomínam, že podľa článku 14 odseku 2 rokovacieho poriadku parlamentu, ak predseda poslanec, e, ktorý e, vykonáva funkciu predsedajúceho dočasne, nemôže sa konať žiadna rozprava v parlamente, ktorej téma je odlišná od e, tém zvolenia predsedu parlamentu alebo overenia právomoci. Ja predsedám tomuto zasadnutiu podľa rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že odchádzajúci predseda dočasne predseda Európskemu parlamentu. Všetky oficiálne dokumenty a podklady, na základe ktorých boli zvolení poslanci, budú postúpené príslušnému výboru pre overenie právomocí a tento výbor je zriadený podľa článku 206 rokovacieho poriadku v súlade s článkom 3 odsekom 2, kým nebudú overené právomoci poslanca alebo kým sa nerozhodne o prípadných sporoch a spochybneniach, poslanec zasada v parlamente s plnými právomocami a takisto zasada v orgánoch parlamentu za predpokladu, že podpísal písomné vyhlásenie o e, konflikte záujmov. Poslanci, ktorí zastávajú e, posty nezlučiteľné s výkonom funkcie poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 aktu z 20. septembra 1976 o voľbe členov Európskeho parlamentu priamým univerzálnym volebným právom, títo poslanci nemôžu prevziať svoje funkcie. Aby mohli využívať plné práva, 29 poslancov, ktorí ešte nepodpísali e, e, vyhlásenia o konflikte záujmov. Prosíme ich, aby okamžite tieto dokumenty podpísali a to e, v stánku, ktorý sa nachádza pri vchode do tejto sály. Ak tak neurobia, zajtra nebudú mať právo hlasovať. Zajtra predpoludním pristúpime k voľbe predsedu Európskeho parlamentu v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Podľa článku 15 odseku 1 kandidáti na post predsedu Európskeho parlamentu musia odovzdať svoje kandidatúry. A musí to byť samozrejme so súhlasom samotného kandidáta, ale tieto kandidatúry môžu predložiť e, politické skupiny alebo skupiny minimálne 38 poslancov. Lehota na predkladanie e, kandidatúr e, sa končí dnes o 22.00. A teraz pristúpime k losovaniu 8 skrutátorov. Žiadate o slovo, aby ste sa vyjadrili k hlasovaniu, pretože sa nedá teraz vyjadrovať o iných témach, než je voľba predsedu. Podľa pravidla 5 aj podľa akreditácie chcel by som poblahoželať všetkým poslancom, ktorí boli zvolení a ktorí dnes prišli, ale žiaľ, niektorí zvolení europoslanci nemohli vstúpiť do tejto miestnosti. Treja zástupcovia katalánskeho ľudu im bolo upleté právo zastupovať ľud v tomto parlamente. My musíme zastávať demokraciu, ľudské práva a zásadné, základné hodnoty aj katalonského ľudu. Ak nie, tak dôveryhodnosť e, parlamentu bude podritá. Takže vyzývam vás, pán predseda, aby ste vo mene zvolených poslancov tejto inštitúcie e, podporili demokraciu a ľudské práva, ktoré majú platiť pre všetkých. Ďakujem pekne, pán predseda. Procediamo Teraz pristúpime k losovaniu. Budeme nominovať 8 e, skrutátorov. Honorevole Jan Olbricht. Pán Jan Olbricht, súhlasíte s výkonom funkcie skrutátora? Honorevole Peter Jar. Pán Poslanec Peter Jar, e, súhlasíte e, s tým, že budete vykonávať funkciu skrutátora? E- Pán poslanec Erik Overgard Nielsen, súhlasíte s výkonom funkcie skrutátora? Pán poslanec Jerzy Buzek, súhlasíte s výkonom funkcie skrutátora? Takže teraz bude skrutátora e, robiť e, bývalý predseda Európskeho parlamentu, ktorý je na to najpovolanejší. A teraz pán poslanec Bernard Guetta, súhlasíte s výkonom funkcie skrutátora? Je prítomný? Áno? Pani poslankyňa Alexandra Leslie Phillips. súhlasíte s výkonom funkcie skrutátorky? deve fare lo scrutatore, non deve fare il centravanti. Eh, a ja pripomínam, že budete robiť eh, skrutátorku a toto nie je futbalový zápas. Pani poslankyňa Barbara Thaler, eh, chcete byť skrutátorkou? Sia. Je presente, l'onorevole? Pani poslankyňa, ste prítomná? Ah, ok, ok, ok. Yeah, yeah, yeah. Pani poslankyňa Katrin Šabo, súhlasíte s výkonom funkcie skrutátorky? Takže nominovali sme následovných skrutátorov. Pán Olbricht bude e, mať na starosti urnu A a B, pán Jar bude mať na starosti urny C a D, pán Overgard e, bude pri urne E a G, pán Poslanec Buzek bude zodpovedný za urnu H a K. Pán Guetta, urna L a M. Pán Thaler, pani Thaler, urna NAR pani Šabo, urna SAT, pani e- Philips, um, urna UZ. Poprosím všetkých skrutátorov a skrutátorky, aby pristúpili sem uh, k stolu predsedníctva. Voľba predsedníctva začne uh, zajtra o 9. hodine ráno a teraz odročujem plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu.